vo väčšine takýchto situácií si ale bránime pokroku my sami. Egoizmus, arogancia, ktorú vidíme v niektorých členských štátoch eh, na úrovni rady. No a takisto opatrenia vždy eh, sú polovičaté a prichádzajú príliš neskoro. Ale ak nie, tak kedy? Ak nie teraz, tak kedy? Kedy majú prísť tie opatrenia. Teraz eh, sú európsky občania v karanténe, naša ekonomika sa úplne zastavila toto je okamih, kedy treba riešiť e, toto, tak aby Európa prežila. Ďakujem. A teraz pani Wiesler Lima, 1,5 minúty. Takáto pandémia ako COVID-19, tu je v prvom rade e, choroba. Musíme chrániť chorých a zraniteľných, ale zároveň potrebujeme mimoriadne sociálne opatrenia, e, sú to zásahy do osobnej slobody, e, mimo, vyhlásenie mimoriadného stavu. To je výnimočný nástroj, ale musíme chrániť aj prežitie právneho štátu. Komisia musí samozrejme rešpektovať mimoriadne opatrenia vláda musí e, ale zasiahnuť, keď je tu riziko nejakého príliš veľkého odklonu od demokracie. Je treba vykonávať aj právo legislatívnej kontroly. Vidíme teraz, že e, závisíme od iných štátov pri zásobovaní základnými tovarmi. V budúcnosti Európa musí byť sebestačná v oblasti materiálu, liekov, zdravotníckého vybavenia a tak ďalej. Ale musí to tak byť aj s potravinami, pretože aké možnosti má Európa voči Číne napríklad? Čo môžeme robiť proti Číne, keď závisíme od Číny, e, od jej dodávok rúšok napríklad? Ako môžeme zasiahnuť do sporu medzi Čínou a Tajvanom potom? Ako môžeme pomôcť Tajvanu napríklad? E, takže my musíme vytvoriť také podmienky, aby sme mohli byť silní a na to musíme byť aj samostatní. No, silní tu doma musíme chrániť našu, náš priemysel, musíme byť silní na medzinárodnej e, scéne, aby sme potom vedeli aj pomôcť iným, aby sme mohli prejaviť e, aj solidaritu. Ďakujem, pani Wiesler Lima. Teraz pán Picula na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. E, keď existuje e, vôľa, tak sa nájdú politické riešenia. Táto nešťastná situácia e, nám môže otvoriť nové možnosti do budúcnosti, napríklad viacročný finančný rámec. E, ten vyzerá naozaj Vyzerá to smiešne, keď sa hádame o tom, či sa zvýši alebo zníži o 1, 1% alebo 1,7%. Toto je obrovská kríza, najväčšia po roku 1930. Pokiaľ ide o fondy koheznosti, mali by sme ich využiť, aby sme zmiernili následky krízy. Kohezné fondy by mali byť e, zoškrtávané ako posledné v budúcom rozpočte. Mali by sme využívať náš rozpočet na to, aby sme e, robili napríklad nákup zdravotníckých pomôcok a aby sme posilnili e, zdravotnícky systém. Musíme takisto bojovať proti fake news a mali by sme si uvedomovať, že v obehu sú aj nekvalitné PP pomôcky alebo rúška, ktoré sa predávajú e, po svete. Mali by sme využiť aj fond rozvoja vidieka. Pretože ľudia, ktorí pracujú v poľnohospodárstve a na vidieku, tí sú veľmi silno zasiahnutí krízou. A dôsledky tejto krízy e, budeme musieť riešiť obrovským množstvom verejných peňazí, ale tie peniaze treba takisto potom míňať transparentne a zodpovedne na všetkých úrovniach. No a na záver ešte chcem povedať, že chcem e, podporiť e, túto politickú dohodu. Táto politická dohoda mohla byť ambicioznejšia samozrejme, ale naša politická dohoda je teraz predpokladom pre prijatie všetkých riešení. Ďakujem, pán Picula. Teraz na minútu a pol pán Káza. Ďakujem, pán predsedajúci. E, sme tu z oči voči spoločnému nepriateľovi. Európa e, sa formuje v časoch krízy vždy. V takýchto časoch si vždy e, uvedomujeme, aké dôležité koordinované konanie. Áno, zachraňujú sa životy, ale ide aj o živobytia. Sociálna kríza by mohla spôsobiť ešte viac škôd ako samotný vírus. Program ŠUR bude dôležitý na záchranu pracovných miest v celej EÚ. Národné vlády musia prijať tento návrh. Ale musíme ísť ešte ďalej, musíme urobiť ešte viac, aby sme podporili malé a stredné podniky. To je chrbtová kosť našej spoločnosti. Musia dostať prístup k peniazom rýchlo aj v ďalšom finančnom období a musíme e, posilniť aj kapacitu nášho zdravotníckého systému. ESF Plus, e, za ktorý som zodpovedný, bude takisto dôležitým finančným nástrojom. Musíme zabezpečiť, aby peniaze tiekli naďalej. A, a, e, budeme sa snažiť zo všetkých síl samozrejme, aby nový fond pracoval budúci rok, ale komisia musí prijať aj rezervné opatrenia aby tie fondy prišli tam, kde sú naozaj potrebné. Naši občania e, sa na, teraz na nás pozerajú, nesmieme ich sklamať. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, pán Kasa, teraz pani Dupont, 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Komisia má moto Únia, ktorá sa snaží o viac netušila, eh, čo príde, ale Európa konala dobre. Na marcovej plenárke sme prijali prvý balík opatrení. Vytvorili sme obrovský záchranný balík, eh, záchranný dážnik a tento týždeň schváľujeme ďalší balík s ďalšími eh, opatreniami, okrem iného odstraňovanie byrokratických prekážok a ďalšia podpora pre zdravotné systémy. Ale pravdou je takisto, že niektoré členské štáty konali rýchlejšie to bolo dobre, samozrejme, ale napriek tomu to viedlo k tomu, že niektoré opatrenia vyvolávali zbytočné napätia medzi členskými štátmi. E, pán komisár, áno, únia, ktorá sa snaží o viac, to je stále pravda. Potrebujeme ju stále. E, žijeme v čase neistoty, nemáme scenár, na ktorý sa môžeme odvolať e, tento vírus vyvoláva obrovské škody pre našich občanov. Sme príliš blízko jeden druhému, vidíme bolesť toho druhého, vidíme, ako trpia aj naši susedia. A my teraz žiadame veľa od našich občanov, aby dodržiavali sociálne odstupy a nepracujú. Nuž, e, oni vynakladajú veľké úsilie, musíme sa riadiť v podstate, alebo musíme si ich brať ako príklad. Skupina EPP je ochotná diskutovať aj E, naplniť očakávania občanov. Môžete s nami počítať. Všetci sme na jednej lodi. Môžeme byť ešte ambicioznejší. A e, sloganom parlamentu je teraz We get through this together. Takže mm, podarí sa nám to vyriešiť spoločne. Ďakujem pani Dupon a teraz na záver v mene komisie sa vyjadri pán Ševčovič. Much, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Keď som to bol naposledy, tak sme chválili hrdinou dňa, od lekárov, e, cez zdravotných pracovníkov, pracovníkov v obchodoch, e, dobrovoľníkov, starších a zraniteľných. Pani Dipon správne dnes povedala, že musíme dnes oceniť našich spoluobčanov, ktorí preukazujú obrovskú mieru zodpovednosti a odhodlanosti tým, že rešpektujú pravidlá, zostávajú doma, rešpektujú e, spoločenské odstupy, čo je veľmi dôležité, e, pracujú z domu, či starajú sa o deti. A myslím si, že dnes táto diskusia jasne poukázala aj na to, že Európa obstojí tejto výzve. Počuli sme v mnohých príkladoch toho, ako ľudia a členské štáty si navzájom pomáhajú, ako sa učíme spolu zvládať túto krízu a ako sa pripravujeme na hospodárske následné šoky, ktoré určite prídu. A tu by som sa naozaj chcel poďakovať vám všetkým, vám, páni a panie poslanci, poslankyne, za vašu trpezlivosť, energiu a e, za to, že e, vystupujete v záujme svojich spoluobčanov. COVID krízu niekto popisuje ako dramatický urýchlovač. Urýchlovač toho dobrého, čo je v nás. A videli sme, že občianská zodpovednosť, hrdinstvo mnohých ľudí, ktorí zabezpečujú fungovanie spoločnosti napriek dramatickej kríze. Vidíme, ako naše rozhodovanie sa urýchlilo a súhlasím s pánom Morešanom, že naozaj v priebehu niekoľkých týždňov, 4-5 týždňov sme dokázali spolu viac na zvládnutie hospodárskych šokov tejto krízy, ako sme spravili za 4 roky e, počas predošlej finančnej kríze. Ale úplne povedané, COVID takisto urýchlil aj negativizmus falošných správ, nebezpečného populizmu, testuje, skúša našu demokraciu, právny štát a predovšetkým, e, tak ako to povedal pán poslanec Lambert, chcel by som vás uistiť, že my na Európskej komisii naozaj pozorne sledujeme, čo sa deje vo všetkých členských štátoch a máme intenzívne styky s Maďarskom, s Polskom a analizujeme všetky falošné správy a tie negatívne správy, ktoré sa šíria na sociálnych médiách. Hovoríme s nimi, aby minimalizovali tieto negatívne správy a oni s nami spolupracujú. A myslím si, že veľmi dobré tu vyjadril pán González Pons, aj pani Garcia Pérez, aj pán Čološ. E, Všetci vieme, že o budúcnosti Európy sa rozhoduje teraz a potrebujeme Európa, Európu, ktorá bude patriotickejšia, demokratickejšia, silnejšia. A preto by som sa vám všetkým chcel poďakovať, všetkým tým, ktorí ste jasne vyjadrili svoje názory na to, ako potrebujeme rozvoj obrovských horposlávských investícií. Dúfam, že dnes podporíte balík, ktorý je zameraný na okamžit určité opatrenia pomoci, ale všetci vieme, že potrebujeme obrovskej miere investovať do obnovy, oživenia hospodárstva, na to, aby sme chránili hospodárstvo, aby sme z, mali e, pracovné príležitosti, aby sme sa bránili pred útokmi. Potrebujeme Maršalov plán pre Európu, ktorý bude solidárny, udržateľný, ekologický, digitálny, ako ste mnohí povedali, odolnejší. Iba takýmto spôsobom e, sa nám podarí budovať svoju európsku budúcnosť. Musíme využiť potenciál jednotného trhu, musíme v maximálnej možnej miere využiť digitálnu ekologickú takúto dvojčkovú evolúciu. Musíme sa poučiť z tejto krízy, aby sme mali silnejšiu, odolnejšiu Európu. V minulosti, ako si spomínate, sme riešili iné závislosti. Ponaučili sme sa z toho, že sme závisli od iných v tom, že musíme pôsobiť strategicky a musíme sa rozhodnúť, ktoré dodávky jednoducho si musíme zabezpečiť tu doma a preto otvárame e, sklady, kde sme uskladnili zásoby liekov a liečiv, ale musíme aj diverzifikovať e, globálny hodnotový reťazec, tak aby sme nezáviseli od jednej krajiny či jednej firmy. A takisto sa musíme rozhodnúť potom, ako si to dobre premyslíme a rozanalizujeme, čo potrebujeme vyrábať tu v Európe, len preto, aby sme mali istotu, že keď to budeme najviac potrebovať, tak to budeme mať k dispozícii. A preto podľa mňa všetci z vás, ktorí ste povedali, že potrebujeme ambicioznejšie, strategickejšie a jednotnejšie prístupy, že si všetci zaslúžite za to potlesk a musíme mať aj prostriedky na zafinancovanie týchto aktivít. Potrebujeme silný viacročný finančný rámec, ale aj v inej podobe. Musíme ho jednoducho preformulovať. Musíme mať viacročný finančný rámec, ktorý, v ktorom môžeme využívať prostriedky na začiatku obdobia, nie na konci, ktoré môžeme čerpať takmer okamžite, kde sa môžeme zamerať na tie oblasti, kde je okamžite potrebná pomoc, kde sa môžeme postarať o prevenciu budúcich kríz a, a kde e, sa nám podarí odpichnúť sa do nového hospodárstva. musí mať kvalitné, dôstojné pracovné príležitosti, tak ako ste spovedali mnohí z vás, pán Delange, pán Potenga a iní. A tu vám otvorene poviem, poslanci poslanky Európskeho parlamentu, my sa vo veľkej miere budeme spoliehať na vašu podporu, aby sme mali ambiciózny, moderný, viazočný finančný rámec s možnosťou využiť prostriedky na začiatku obdobia ktorý bude znamenať, že budeme mať modernizovanú Európu, odolnú na šoky a na novo naštartovanú ekonomicky. Viacerí z vás ste hovorili o otázke ochranného, ochranných e, pomôcok a mask. Pracujeme vodne v noci, e, kolegovia Lenáčiš a ďalší tvrdo pracujú na tom, aby sme dosiahli dobré výsledky cez spoločné obstarávanie, ktoré zabezpečí to, že naši lekári, zdravotnícky personál a spoluobčania dostanú všetko, čo potrebujú na to, aby mohli pracovať. Takisto by som chcel pochváliť európsky priemysel, kde stále viac firiem mení produkciu na produkciu masiek či dezinfekčných e, gélov alebo ven, e, ventilátorov tých dýchacích zariadení, ktoré sú potrebné v nemocniciach. A som presvedčený o tom, že sila európskeho priemyslu sa ukáže o niekoľko mesiacov už, že prinesie naozaj veľmi pôsobivé výsledky. Pani Mirez hovorila o otázke najzraniteľnejších a starších. Moja mama aj moja svokra sú v podobnej situácii a preto sme prispôsobili Fond pre európsku pomoc pre najzraniteľnejších. Pozrime sa spolu na to, či toto prispôsobenie tohto fondu ide dostatočne ďaleko, čo viac sa dá ešte spraviť preto, aby sme E, pomohli tým, ktorí to potrebujú najviac. Na záver by som e, chcel krátko zareagovať na dve dôležité pripomienky. Pán Gaspari hovoril o e, víruse. Tu chcem povedať, že budeme mať európsku aplikáciu na základe najlepších, tak by sa využili najlepšie E, znalosti expertov. Bude to aplikácia, ktorá bude sledovať pohyb vírusu a nie, ktorá bude sledovať, kde sa pohybujú ľudia a bude v plnom rozsahu chrániť osobné údaje, bude dobrovoľná pre tých, ktorí to chcú použiť, bude anonymná a v praxi by táto aplikácia mala fungovať tak, aby ste cez textové správy e, boli informovaní o tom, či eventuálne ste vystavení vírusu a mali by ste prijať opatrenia. Pán Ferhofštát, pán Spiraky, pán Silva de Pereira, a ďalší hovorili o viacročnom finančnom rámci a pláne o, o hospodárskej obnovy a takisto o prispôsobení pracovného programu komisie by som chcel hovoriť. To vám chcem e, predložiť ešte do konca tohto mesiaca. Myslím si, že všetky opatrenia spolu, tak ako pani predsednička Ursula von der Leyen spomenula, umožnia, že v krátkej dobe sa nám podarilo dať k dispozícii 3 bilióny eur z európskeho rozpočtu a členských štátov. Ja som presvedčený, že s vašou podporou sa nám podarí mať dobrý viazočný finančný rámec, ale takisto viete, že ak by sme sa k tomu dostali, je potrebná veľká miera diplomácie, pretože rozhodnutie o viazočnom finančnom rámci je jednomyselné a preto naozaj extenzívne pracujeme aj eh, s pani predsedničkou, hovoríme s lídrami, eh, preto aby tie návrhy, ktoré predložíme, budú dostať, boli dostatočne ambiciozne, a zároveň vyjadrenia aby mali podporu všetkých členských štátov EÚ, pretože to potrebujeme. Chceme sa ponaučiť z minulosti, chceme využiť tie páky a najlepšie politiky, ktoré priniesli dobré výsledky a pokrok členských štátov a som presvedčený o tom, že to všetko sa náležite premietne e, do našich nových návrhov. Na záver, pán predseda, by som chcel sa vám všetkým poďakovať za vaše návrhy, nápady a podporu ktorú ste dnes prejavili aj počas tých posledných ťažkých týždňov. Som presvedčený o tom, že s vašou podporou sa nám podarí vybudovať novú Európu, ktorá z tejto dramatickej krízy vzíde. Ďakujem pekne, pán predseda. Vielen Dank, Herr komisár Ševčovič a prezident Michel. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár Ševčovič. Pán predseda Michel ma požiadal, aby som ho ospravedlnil. Musel skôr odísť, ale jeho pracovníci a kolegovia veľmi, veľmi podrobne sledovali túto rozprávu a potom nám na to odpovie. Takže 13.30 budeme pokračovať a zatiaľ vám želám no, príjemnú dobrú chuť a ak nájdete niečo v tejto inštitúcii na jedlo a uvidíme sa 13.30.